Ešte tu máme jedno oznámenie. V súlade s článkom 216 vás informujem, že nebola podaná žiadnosť, žiadna žiadosť e, ohľadne korekcie chýb a hlasovania v tomto zmysle. Do, do 17.30 sa to malo predložiť a preto korekcia chýb sa pokladá za schválenú. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to správa pani